Dear colleagues, it is uh, time to start. And... Vážení kolegovia, mali by sme e, začať e, prvým bodom nášho programu, ktorým je výmena názorov s generálnym riaditeľom Falkenbergom týkajúc veci týkajúce sa e, balíčka o odpadoch. Ako viete, e, je to už dlhý príbeh, ktorý je spojený s týmto balíčkom a prejdeme <laughs> do taliančiny, pretože by som chcel ešte povedať niečo na úvod našej diskusie. Ospravedlňujem sa za to, že som prešiel na taliančinu, ale je to pre mňa oveľa ľahšie. E, myslím si, že je potrebné, aby sme uviedli troška e, tento balíček o odpadoch, e, pretože je to otázka spojená s obehovým hospodárstvom a my všetci vieme, že čo tomu predchádzalo vtedy, keď sa parlament začal zaujímať o tento legislatívny balíček. A to naše dnešné vypočutie je práve súčasťou e, celého tohto vývoja. Ale ako viete, už e, prebehli veľmi živé diskusie s komisiou a tieto diskusie možno označiť za dosť rušné. Uh, Parlament by potreboval vedieť, s čím vlastne budeme pracovať v tom momente, ako sa príjme to rozhodnutie v rámci výboru pre životné prostredie. My v tomto smere chceme využiť všetky dostupné nástroje s, s, súvisia s tým aj diskusie medzi jednotlivými výbormi a diskusie s komisiou a tieto sú potrebné na to, aby tento balíček mohol pokračovať ďalej. E, hovorilo sa o ňom už aj v v rámci predchádzajúceho volebného obdobia, ale neboli, ale tie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli k balíčku vtedy prednesené, získali podporu väčšiny a vrátanie podpory tohto výboru a to znamená, že sa bude naďalej na ňom pracovať. E, takisto v rámci diskusie na plenárke s komisiou jasne vyplynulo, že našim cieľom je, aby tento návrh bol ambicioznejší, ale E, je potrebné, e, aby tá naša dnešná diskusia s pánom Falkenbergom a následné vypočutie e, bola využitá ako veľmi dôležitá príležitosť na to, aby sme si vyjasnili určité veci a aby sme sa mohli od toho ďalej odraziť a dospieť k niečomu užitočnému a e, ambicioznejšiemu, ako hovorí komisia. V každom prípade chceme v rámci výboru e, viesť eh, túto diskusiu a je to potrebné, pretože máme túto zodpovednosť. Ja viem, že mnohí ministri sa už vyjadrili v rámci rady za hm, zachovanie doterajšieho balíčka, ale Ehm, tá, ten názor komisie je takisto, ehm, že balíček by sa mal udržať pri živote a teraz bude prijaté konečné rozhodnutie. My v každom prípade chceme, aby to pokračovalo. Je to totiž pre nás dôležité aj z procesného hľadiska. Najprv by som chcel dať slovo pani Bonafé, ktorá je spravodajkyňou pre tento um, balíček, aby mohla v rámci úvodného vystúpenia v trvaní 5 minút balíček uviesť a potom uh, vystúpi pán uh, Falkenberg. Ďakujem. Takisto by som sa chcela poďakovať generálnemu riaditeľovi pánovi Falkenbergovi, že si našiel čas na to, aby medzi nás prišiel. Musím sa, pán predseda, priznať, že som nemala v úmysle vystúpiť z týmto um, um, príhovorom, um, pretože pokiaľ ide o celý balíček, tak tento obsahuje rôzne silné body, ale takisto sú tam niektoré kritické miesta, a napríklad pokiaľ ide o jednotnú metódu výpočtu e, odpadových e, oblastí alebo e, otázok týkajúcich sa vývoja do roku 2030 v súvislosti so skladkami odpadov. Sú tam isté kritické miesta, sú tam niektoré miesta, kde bude potrebné predložiť konkrétne návrhy a bude ktoré bude potrebné hĺbšie preskúmať. To bude vec, ktorá bude predmetom nadchádzajúcich týždňov, ale pokiaľ ide o doterajší vývoj, E, a vývoj za posledné mesiace. E, tento balíček sa všeobecne považuje za dôležitý a preto v zákulisi, tak povediac, prebiehajú živé diskusie a parlament dosť ťažko chápe, prečo komisia mala v úmysle tento e, program stiahnuť z pracovného programu do roku 2015 a myslím si, že vy ste urobili tú správnu vec, pán predseda E, ja by som sa ešte chcela vrátiť dozadu e, a to k listu od Inko. E, vtedy sa hovorilo o tom, ako vyzerá predseda Juncker v prvých kontaktoch s parlamentom a s radou posudzoval, ako vyzerá súčasný stav tohto balíčka. Potom E, vtedy sa konalo aj vypočutie komisára Vele. A tento balíček e, bol súčasťou diskusii o zelenej ekonomiky. E, potom vstúpil podpredseda Timerman, ktorý povedal, že vlastne tento balíček sa stiahne z programu. A, a že do roku 2015 bude vypracovaný iný návrh, ktorý bude podľa podpredsedu ambicioznejší a týmto by sa mal celý tento kolobeh uzavrieť. A komisia má záujem pod vedením pána e, Junkera e, vykonať hodnotenie vplyvov, takisto e, pracovať na investičnom pláne a na ekonomických aspektoch, e, takisto na e, tom, aby sa do roku 2020 v rámci tohto balíčka zvýšil e, počet pracovných miest a celkový HDP o 1% v rámci celej obehovej ekonomiky. Hovorilo sa aj o efektívnom využívaní surovín a to by sa malo zlepšiť medzi eh, teda o 13 až 14 Takže eh, toto by mala byť súčasť toho ambicioznejšieho návrhu a veríme, že pán Falkenberg nám vysvetlí, čo to má vlastne znamenať. A my si kladíme otázku aj, či sa to nebude týkať aj iných oblastí a nielen oblasti odpadov. Ale ten um, termín 2015 um, by mal byť tým, kedy by komisia mala predložiť ambicioznejší návrh. Ale myslíme si, že na to nie je dostatok času ale v každom prípade budeme čakať, uh, ako sa to bude vyvíjať. Parlament, ako som už povedal, uh, je, má veľký záujem o túto tému, predovšetkým pokiaľ ide o ciele v oblasti prevencie, čiže je potrebné veľmi rýchlo začať eh, pracovať na dosahovaní týchto cieľov. Ako vidíte, zrejme tých otázok je viac než odpovedí. Komisia tento návrh predložila pred šiestimi mesiacmi a e, vtedy bolo jasné, že ten mandát je jednoznačný, a, ale rada komisii umožnila stiahnuť jej návrh. Na minulej plenárke sa o programe e, neprijalo uznesenie, ale pokiaľ ide o niektoré pozmeňujúce návrhy, súčasťou ktorých bolo nepovoliť e, komisii či neumožniť komisii stiahnuť tento návrh, E, ten, tieto názory mali značnú podporu. E, včera e, sa hovorilo na tomto zasadnutí o tom, že komisia v tomto smere urobila nešťastný krok. Ja som presvedčený, že komisia zohľadní všetky tieto úvahy a že Pán Falkenberg si to všetko veľmi dobre vypočuje a zapamätá. Ďakujem. Hneď odovzdávam slovo pánovi Falkenbergovi. Nech sa páči. Thank you very much, uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za zorganizovanie tohto stretnutia, za to, že ste ma pozvali. Je pravda, že keď som začiatkom decembra dostal túto pozvanku, uh, tak som mal pocit, podobne ako Simona Bonafé, že budeme hovoriť o jednotlivých aspektoch a detailoch návrhu, ktorý predložila komisia. Odtedy sa nová komisia rozhodla, že tento návrh že na tomto návrhu nebude komisia pokračovať v tej podobe, v akej bol predložený a že posúdi, akým najlepším spôsobom by mohla eh, prijať legislatívne kroky vedúce k tomu, aby Európa urobila pokrok v obehovom hospodárstve a aby sa zabezpečil čo najlepší prínos k tomu, k tej dynamike, e, ktorú by e, nová komisia chcela veľmi naliehavo e, vyvolať vo všetkých 28 členských štátoch EÚ. Komisia aj Simona Benafé to už povedala, vy sami ste o tom takisto hovorili, e, že tá komisia teda prijala uvedené rozhodnutie a formalizované by malo byť potom, ako prebehnú konzultácie a vypočutia s parlamentom a s radou. My sme veľmi pozorne sledovali rozprávu v parlamente a boli sme e, svedkami toho, že nebolo prijaté uznesenie o pracovnom programe komisie. E, sledovali sme však rozpravu a zaznamenali sme mnohé veľmi jednoznačne vyslovené názory v prospech obehového hospodárstva a lep lepšieho spracovania či manipulácie s odpadom v EÚ. Podobné diskusie vedieme aj z radov a formalizácia rozhodnutia komisie sa očakáva niekedy v priebehu februára. Dovtedy by obe inštitúcie, parlament aj rada, mali uzavrieť e, svoje diskusie na túto tému. E, ak mám e, vysvetliť rozhodnutie komisie stiahnuť tento návrh, tak začal by som tým, že komisia má v úmysle ho prepracovať s tým, aby mohla predložiť ambicioznejší návrh. Malo by sa tak stať ešte v priebehu tohto roka, to znamená v roku 2015. Je to zároveň veľmi jednoznačný um, náznak toho, že komisia berie do úvahy názory, ktoré boli vyjadrené v parlamente ale zároveň e, to je v súlade s celkovou rastovou stratégiou komisie. E, prečo teda prijať tento nový prístup? Ja teraz neviem dosť podrobne definovať, ako by mal vyzerať tento nový návrh, pretože práce na ňom sa začínajú práve teraz. Existujú však niektoré smery, niektoré oblasti, niektoré e, slabé stránky e, toho predchádzajúceho návrhu, o ktorých sa hovorila, hovorilo v rámci predbežnej diskusie v pracovných e, skupinách rady na samotnej Rade pre životnom prostredí a niektoré z týchto bodov boli aj predmetom vystúpení členov parlamentu. My sme E, skúmali problematiku obehového hospodárstva a predložili sme návrhy súvisiace s existujúcou legislatívou o odpadoch. Museli sme tak urobiť, pretože ide o platnú e, existujúcu legislatívu, ktorú je potrebné revidovať. A e, my sme sa doteraz zameriavali na výsledky hodnotenia existujúcej legislatívy s tým, aby sme našli spôsoby, ako ich zlepšiť a ako e, posilniť tie ciele, aby sa zabezpečila vyššia stabilita a istota investícií, ktoré bude potrebné vložiť s cieľom vytvoriť infraštruktúru, s cieľom vybudovať zariadenia na spracovanie odpadov namiesto toho, aby sa odpad naďalej ukladal vo veľkých množstvách na skládkach. My si veľmi dobre uvedomujeme, že máme asi 2,5 miliardy tón odpadu, ktoré sa každoročne ukladajú na skládkach odpadov a je nevyhnutné spôsoby, ako tieto otázky lepšie riešiť. Komisia vo svojom novom návrhu naznačila, že by e, chcela zohľadniť celé, e, komple, e, celé obehové hospodárstvo. V našom návrhu by sme sa chceli zamerať práve na ten odpadový segment obehového hospodárstva, ale e, myslím si, že e, je tu potrebné prihľadnúť aj na spôsob e, dizajnu produktov e, alebo používanie takých látok, ktoré je možné od seba navzájom separovať a dajme tomu e, z, zohľadniť toxicitu niektorých e, látok e, v momente, keď sa dostaneme do momentu recyklácie v tomto obehu. Tu nastávajú isté technické problémy, ktoré sú spojené s tým, aby sa mohli opätovne využiť vysokokvalitné druhotné suroviny ale e, na konci tohto um, obehu nie je dosť možné, dosť dobre možné e, vytvoriť také e, natoľko kvalitné materiály, ako boli tie pôvodné. Tá obehová to obehové hospodárstvo je výsledkom analýzy efektívneho využívania zdrojov, takže e, musíme naražať, musíme zohľadniť to, že naša planéta má svoje hranice a pokiaľ e, chceme zachovať kvalitu života a pokiaľ chceme, aby miliardy ľudí v rozvojovom svete si zlepšili svoje životné pomery, je nevyhnutné lepším spôsobom využívať e, suroviny, e, prírodné zdroje. A toto je teda náš cieľ. Myslím si, že to, čo má nová komisia v úmysle urobiť, je predloženie revidovaného návrhu, ktorý by e, zohľadnil všetky ponaučenia vyplývajúceho z lepšej regulácie, pričom by prihľadal na subsidiaritu, e, aby sa legislatíva nielen prijímala, ale aby sa zabezpečilo aj jej plné uplatňovanie a aby sa zabezpečili aj potrebné investície. Takže my začíname teraz prehodnocovať e, spôsob, ako tento návrh predložený Barosovou komisiou vylepšiť, revidovať e, prihľadáme aj na niektoré e, projekty do environmenta- týkajúce sa environmentálnej infraštruktúry, aby sme e, ich mohli zaradiť do iniciatívy, ktorú by som označil ako Junckerová iniciatíva. Čiže veľmi rýchlo by sme mali dospieť k názoru, ako možno uh, v Európskej únii zabezpečiť e, značné dodatočné investície a identifikujeme oblasti, odvetvia, projekty, kde by mohol tento investičný fond byť čo najlepšie využitý. My e, teda skúmame e, koncept obehového hospodárstva, ako aj zariadenia na eh, spracovanie, využitie odpadov, aby sme našli spôsob, ktorý by podľa nášho názoru umožnil eh, zabezpečiť eh, vývoj v tejto oblasti, ktorý by bol čo najefektívnejší. Čiže taký je náš zámer a to je to, o čo by som sa s vami mohol v tomto momente podeliť, pretože, ako som povedal, nemôžem podrobne hovoriť o alternatívnom návrhu, ktorý ešte nebol vypracovaný, ale chcel som len poukázať na celkový smer, ktorým sa bude komisia veľmi rýchlo uberať a môžem zopakovať len to, že komisia sa zaviazala, že tento pozmenený návrh bude predložený Rade a parlamentu ešte v rámci tohto roka. Ďakujem veľmi pekne. Grazie, grazie di questa esposizione. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Musím Takže kým začneme prvé kolo otázok zo strany koordinátorov, rád by som sa vyjadril ešte ja sám, pán riaditeľ. Ja mám dojem, keď vás tak počúvam, že tak našlapujete po špičkách, po takom minovom poli, keď podporujete tento návrh, No, nie pre vás ťažké odôvodniť aj iný postup zo strany komisie. A je tam napí- hovorí sa, že pokiaľ sa rozhodnete a potom to rozhodnutie zmeníte, tak musíte mať preto nejaký dôvod. A myslím, že všetci by sme radi poznali ten dôvod, prečo meníte politiku a prístup. Pretože pokiaľ sa vám komisii niečo v tom návrhu nepáči a chcete ten návrh preto zmeniť, tak chceme vedieť, čo to je to niečo, čo sa vám nepáči. Chceme vedieť, čo sa vám nepozdáva. Hovoríte o sloganoch, o lepšej regulácii. Ale myslím si, toto nie je dostatočné rozhodnutie ani dostatočný dôvod, takže prosím, pán riaditeľ alebo mm, jeho zástupca, ktokoľvek sem príde, vysvetlite nám to niekto. Tak, aby sme sa mohli rozhodnúť, či sa my súhlasíme alebo nie. Takže, teraz na úvod dostane slovo alebo dostanú slovo koordinátory alebo ich zastupcovia. Začne Karl Heinz Florenz. Takže ja momentálne sa cítim trochu nepohodlne, pretože tu mám veľmi váženého vysokého úradníka a ja som, hovorí sa, že my sa zdáme, až keď nás, až keď nás absolútne prevalcujú. Takže tu chcem povedať trochu niečo nepríjemné. Pán predseda, chcem uh, vyjadriť svoju nespokojnosť tým, že tu nie je komisár. Ja si nespomeniem na žiadny konkrétny spis, ktorý by bol taký kontroverzný, polemický na rade alebo na komisie. Komisia mení každý deň svoj názor, práve toto bolo vysvetlené. Ale kde je ten pán komisár, ktorý je tak dobre zaplatený? Mal by som prísť za nami. Pokiaľ by to bolo v nejakej súkromnej firme a nebol by tam jednateľ, tak by ho večer rovno vyhodili. Ten Predsa komisár musí vedieť, na čom je a musí nám vysvetliť, na čom sme my. Na všetky tieto argumenty obsahového typu, tak s tými nesúhlasím a neuspokojujú ma. Pokiaľ by sme mali ambicioznú správu zo strany novej komisie, tak s tým prídete do parlamentu. Ale ako mi vysvetlíte, že doteraz komisia 4 roky pracovala na tom spise, vykonala alebo zadala 20-30 štúdií a očividne ich ani všetky nečítala, no a potom sa niečo naraz zmení, to predsa nie je e, uveriteľné. A ja teraz zatiaľ odkladám svoje dobré vychovanie a hovorím svoj názor, pretože my tu nesme nejaký e, štatisti, my sme voľne zvolení poslanci, slobodne zvolení poslanci, ktorí robia svoju prácu, takže prosím, vyzývam vás, pracujte naďalej na tomto spise, pretože ten spis my tu máme. A komisia, e, čo sa týka právneho základu, tak ako je to tam? že to chcete stiahnuť. Takže by ma zaujímalo vysvetlenie priamo komisára, že to chcú zase stiahnuť mal by tu byť, mal by nám povedať, že na tom naďalej pracujú a že chcú tú správu ešte zlepšiť. Samozrejme, že je tam pár sporných bodov a obťažných miest tých cieľov recyklovania v Rumunsku alebo v Rakúsku. To sa predsa nedá porovnať napríklad. O tom sa nikto neháda. Ale už nechcem žiadny rozdiel medzi Nemeckom a Talianskom alebo Nemeckom a Francúzskom. Už sme všetci dlho v Únii, mali by sme sa všetci rovnako snažiť a niektorí to nerobia. A preto nemajú chutu pre nás predstúpiť, pretože by to museli vysvetľovať. Takže toto som chcel povedať. Pokiaľ som niečo zabudol, tak tu ešte chcem povedať ku klíme. Klíma sa zmenila po voľbách do komisie. Máme dispozícii, alebo mali sme k dispozícii kandidátov, v Európe boli veľké mocnosti, neboli to všetci sociálni pracovníci a tí, výkon, tí vyvíjali veľký tlak. Boli tam nejaké zoznamy, z ktorých sa rôzne vyškrtávalo a o tom sme nerozhodovali my, už vôbec nie vo výbore pre životné prostredie. Takže pán Vela, prosím, by sem mal prísť, mal by nám to všetko vysvetliť a ja si budem musieť zobrať nejaké tabletky na ukludnenie, pretože som sa rozčulil. Ďakujem za trpezlivosť so mnou. Karl Heinz. Ďakujem, Karl Heinz. A teraz kolega Demis Voorzitter, Ďakujem, eh, eh, bude hovoriť po holandsky. Takže pán Falkenberg, Ako tým spravodajca za ECR vás vítam u nás vo výbore a taktiež by som chcel poďakovať za to sibilské, bo sibilovské vysvetlenie, ale mám trochu dojem, že ešte ste nám neu, vysvetlili, neukázali úplne všetko, čo viete. A chcel by som sa pripojiť k predrečníkovi zdôrazniť to, čo už povedal kolega Florenc. Flámsko, za ktoré ja som e, bol zvolený, to je náš región, tak tam sme skutočne špičkovými recyklátormi. A naozaj máme určité prielomové e, pokroky v oblasti obehového hospodárstva, máme vysoké štandardy, toto môžeme využiť, aby sme dosiahli pokrok v dôležitých oblastiach. No a čo sa týka presvedčenia tohto parlamentu, tak dúfam, že pochybnosti budú čoskoro odstránené. Čo sa týka hlasovania o návrhu, tak tam to bolo jasné. My sme podporili, celý parlament podporil tento balíček z mnohých dôvodov, tie nebudem všetky zase opakovať, ale Musím ešte raz dôrazniť to, čo povedal pán Florenc. Argumenty, aby ten balíček naďalej ostal na stole, tie sú jasné, ale dôvody, prečo by ste ho chceli stiahnuť, tie až tak jasné nie sú. A ja som ešte stále nepochopil, čo by vlastne komisia chcela. Či mi k dispozícii pripravený nejaký ambicioznejší balíček, tak to musíte konkrétne potom povedať alebo chcete tú laťku nastaviť nižšie pre členské štáty, ktorých východisková pozícia je horšia. Takže všetko je to veľmi metúce a musím povedať, že to nechápem. Takže to otázka. Úplne nový balíček, ktorý bude úplne iný než ten, ktorý máme v súčasnosti na stole. Stihlo by sa to potom do roku 2015, to takto komisia stanovila. Takže aby som to zhrnul, je to dosť nejasné a čo sa týka nás, tak my chceme pokrok. Chceme naďalej pracovať na základe dnešného návrhu. Samozrejme, dá sa tam ešte veľa vecí vylepšiť, to je nám jasné, my sme aj pripravení na tom pracovať a taktiež sme mm, na tom pracovali, čo sa týka expertizy tu v parlamente. A chceme pracovať ďalej. 4. marca máme určitú udalosť, ktorá, ktorú tu organizujeme. Tam vás pozývam, tam vám ukážeme, ako to robíme vo Flámsku, aké máme overené praktiky a metódy v súvislosti s obehovým hospodárstvom. Tam vám presne ukážeme, akú pridanú hodnotu prinesie alebo prináša tento balíček, čo týka životného prostredia, hospodárstva. A je jasné, že aj komisári, aj vy, aj vaši kolegovia, všetci ste tam srdečne zvaní, príďte sa pozrieť. Chcel by som ešte raz podporiť to, čo povedal kolega Karl Heinz Florenc. Je naozaj obrovská škoda, že tu nie je komisár sám, pretože by sme sa s ním rade porozprávali. Ďakujem. A teraz pani Konečná. Ďakujem, pán predseda. Ja by som hovorila za svojho kolegu, pretože ja nesom priam tým spravodajkyňou, ale kolega tu nemôže byť s nami, ospravedlňuje sa a požiadal ma, aby som vystúpila za našu politickú skupinu. Myslím si, že tam sme jednotní. Pre nás je stiahnutie tohto balíčku absolútne nepochopiteľné. A okrem toho je ešte nepochopiteľnejšie v kontexte toho, čo sme tu dnes počuli keď zastupca komisie hovorí, že chce pripraviť ambicioznejší balíček do konca roku, všetko, čo vieme o tom, ako by sa ten pôvodný balíček mal upravovať, tak to je o znížení úrovne ambícií. Takže primárne nehovoríte pravdu, keď hovoríte, že chcete niečo zlepšovať. Pretože to, čo ste zatiaľ predviedli a čo evidentne komisii vadí a prečo sa chová, ako sa chová, takto ukazuje, že to nebude o zvýšených ambíciách, ale o znížení úrovne balíčka. Ten balíček bol určený na rozvoj právne záväzného 7. akčného programu pre životné prostredie a preto je povinný. Uvedomme si to, my tu dnes sa nehráme na to, či komisia e, vyhrá alebo či e, parlament vyhrá, ale my sme sa zaviazali k niečomu v rámci tohto e, sedmáčného programu. Máme povinnosť to plniť a my ako poslanci to robíme a nerozumiem, prečo komisia sa k tomu nestavia rovnako. Okrem toho, že tento balíček má širokú podporu aj nás v parlamente, aj na rade, ale aj v rámci občianskej spoločnosti a hlavných hráčov v oblasti e, spracovania e, odpadu. Takže my sme tu dosiahli obrovský konsenzus, ktorého si ale nikto neváži očividne, pretože nie sme schopní povedať, e, ako budeme pokračovať ďalej. Preto hovorím za GUE NGL, že pre nás je nepriateľné stiahnutie balíčka nepriateľné, aby ten návrh bol pozmenený, pretože si nedokážeme predstaviť, že sa pár, za pár mesiacov zvládne práca, ktorú predchádzajúci komisár Potočník robil 4 roky, boli tam vykonané analýzy, e, diskutovalo sa to s odbornou verejnosťou. Neradi by sme aby to bolo tak, že sa necháme upokojiť a povieme, dobre, komisia nám predsa niečo slúbila, no a potom sa budeme čudovať, keď sa to nestane, alebo to bude v stave, s ktorým nebudeme môcť súhlasiť a bude sa to musieť úplne celé prepracovať. My máme dobrý základ, mali by sme si za ním stáť a komisia by v tomto prípade mala pochopiť, ale aj ustúpiť, pretože pokiaľ to neurobí, tak nielen, že to bude nevierohodné voči nám poslancom, ale aj voči celej spoločnosti, ktorá hovorí o tomto balíčku, súhlasí s ním a tiež sa tam našiel konsenzus, takže konajte opatrne, je to veľmi vážna téma a nemali by sme ju v žiadnom prípade podceňovať. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Herbrandy. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Prepačte, že trošku meškam. E, vlak meškal. Pán predseda, ešte stále tomu nerozumiem čo robí Európska komisia s týmto balíkom o odpadoch a e, s celou myšlienkou e, okružného hospod- obehového hospodárstva. E, v parlamente sa povráva, že možno to bude stiahnuté a to nedáva absolútnu logiku ani ochotu zo strany Európskej komisie vysvetliť, prečo sa chystali robiť to, čo sa chystali robiť. A úprimne povedané, nepočul som zatiaľ žiadne logické vysvetlenie, nepočul som jeden jediný platný argument za stiahnutie aktuálneho balíka o odpadoch. My ma, sme mali e, v Libe komisára Timmermansa, ktorý nám to sa pokúšal vysvetliť, ale nepoužil jeden jediný vhodný argument. Hovoril o behovom hospodárstve, kde v podstate v tomto balíku sa hovorí o polovičke tohto e, okruhu alebo toho obehu, potom nehovoril o druhej časti, potom hovoril o nejakých uhlíkových komponentoch, ktoré je potrebné riešiť. Nikto, kto niečo vie o tejto téme, nikto nechápal, o čom hovoril. A nie len tí, čo tomu rozumejú, ale ani tí ostatní, čo boli v miestnosti. Čiže tu mám problém, že ne, ne, nevidím v tom žiadnu logiku a mám pocit, že komisia z politických dôvodov chce ukázať svetu, že sa popasuje s aký komunoté. a mm, nebude to rozširovať, ale predloží legislatívu a potom ju odvolá. Pán Timmermans minulý týždeň nepovedal našej politickej skupine, ale hovorí sa o tom teraz ako jeden argument, je to, že po ekonomickej stránke to nebolo dostatočné, že sa to nezaberalo dostatočne hospodárstvom. Ak sa pozrite na ten návrh, tak to začína od ekonomiky. Začína to o úsporách 600 miliard eur každý rok pre európsky priemysel a ja si nemyslím, že existuje jedna jediná oblasť, ktorú by sme našli v EÚ, kde sa dá ušetriť e, pre náš priemysel taký obnos peňazí. Takže nedostatočné ekonomické odvody, to určite nie je o tom. Nie. To by malo byť jedných z stavebných kameňov nového Junckerovho programu oživenia európskeho hospodárstva. Takže ja tomu absolútne nerozumiem. Jediná vec, ktorú vidím teraz, je, že máme časom, minimálne jeden rok. A myslím si, že to bude viac ako jeden rok, možno dva roky. V júli bol predložený tento návrh v parlamente, nemôžeme očakávať, že bude nový návrh do konca tohto roka. Takže závažným spôsobom jednoducho to povedie k sklzu dvoch rokov. A nejde tu len o ten časový sklz. Teraz mám pocit, že keď e, pracoviská komisie budú hľadať nový návrh, tak veľmi rýchlo zistia, že je ťažké nájsť niečo, predložiť niečo nové, o čom by sa dalo povedať, že je to iné, ako bol ten starý návrh. Takže komisia bude teraz zúfalo hľadať niečo, čo by do toho nového návrhu mohla dať a čo by bolo iné ako v aktuálnom návrhu. A to neznamená vždy, že to bude kvalitnejšie. Takže ešte raz chcem opätovne vyzvať komisiu, aby si znovu premyslela svoju stratégiu. Nepovieme, že utrpeli veľkú porážku, keď o dva mesiace znovu predložia tento návrh s nejakými zmenami. Ja si myslím, že verejnosť tým vyhrá a hospodárstvo tým získa. A o to nám všetkým ide, nie? Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Šlek. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Falkenberg, príjemný deň vám prajem. Je mi naozaj veľmi ľúto, keď počúvam, že tento balík bude stiahnutý z legislatívneho postupu. Ja si myslím, že to je pre všetkým strata času posledných rokov, pretože DGNV aj pán komisár Potočník do toho investovali veľa. A to nielen času, chceli celý balík schváliť a prijať. Chcel by som upozorniť na to, že aktuálna komisia takýmto spôsobom ukazuje to, čo sme si mohli všimnúť už na začiatku. E, plán komisie pre toto obdobie v podstate robí z životného prostredia tú čiernu ovcu, pretože odpadové hospodárstvo nie je niečo, čo je iba o hospodárstve, to je aj o ochrane životného prostredia. Mám obavy z toho, že tu počúvame, že komisia pokladá tento plán za príliš ambiciozný, respektíve komisia hovorí, že chce pripraviť ambicioznejší program a vieme, že členské štáty sa vyjadrovali a mali výhrady už v tom zmysle, že tento plán je príliš ambiciózny, čo sa týka postupného odstavovania skládok teraz sa hovorí o tom, že ten balík by mal byť ešte ambicioznejší, aby v podstate dopracoval to obehové hospodárstvo, tieho dokonca. To ide proti tomu, čo povedal pán Juncker počas svojej kampane. Počas svojej kampane poukazoval na tento balík ako, ako na niečo negatívne, ako niečo, čo zaťažuje celý systém. A ešte na záver by som chcel upozorniť na to, že možno naozaj tak odvážne. Komisia chce stiahnuť tento balík a to nie je signál, ktorý by bol pozitívny, pretože mnoho štátov sa obáva z toho, že nebudú môcť splniť ciele postupného odstavovania e, skládok a to v podstate takýmto spôsobom im komisia vyhovuje a chce posunúť ten termín na neskôr, posunúť to celé na neskôr. Ďakujem pekne, hovorí kolegyňa Evi. Ja súhlasím s tým, čo povedali predrečníci. Rozhodnutie stiahnuť tento balík nie je dobrým signálom, nie je dobrým východiskom, e, začiatkom pre novú komisiu, je to skôr zlým signálom. A súhlasím s tými kolegami, ktorí tvrdia, že by tu mal byť komisár vele na našom výbore odpovedať na naše otázky. E, je treba samozrejme, aby niekto zaplatil za tie náklady, ktoré to už stálo, hodnotenie dopadov, prieskum, e, verejnej mienky a tak ďalej. To všetko stálo peniaze e, daňových poplatníkov, aj to treba mať na pamäti. Zároveň by som chcela zdôrazniť aj to, že v novom návrhu jednoducho určité body nebudú prevzaté do e, rovnakej miery, ako sú v tom starom. Napríklad oceňovanie odpadov. Možno, že táto alternatíva vypadne z nového návrhu. Musíme uplatniť princíp, kto znečistuje, ten platí a musíme mať aj oddelený zber organického odpadu. To sú dôležité zásadné piliery preto aby sme v podstate tuhý komunálny odpad vedeli s ním hospodáriť tak, ako treba. Ďalšia vec sa týka modelu spalovačov, e, teda spalovní a spalovania odpadov, čo v skutočnosti je model, ktorý neumožňuje zniž, e, zmenšiť množstvo e, produkovaného odpadu, ale skôr práve nabáda k produkcii väčšieho množstva odpadu. My nechceme, aby sa odpad kumuloval a takýmto spôsobom, ako by sme vyzývali ľudí k tomu, aby produkovali viac odpadu. A spalovne sa využívajú v podstate na to, aby spalovali tento odpad. Čiže ak podporujeme spalovne, tak podporujeme produkciu stále väčšieho množstva odpadov. odpadu. Ďakujem pekne. E, Tieňový spravodajcovia a potom ostatní. Ďakujem, takže ja budem hovoriť len krátko. Práve tu zaznelo, že sme chceli politickú komisiu a tu sme aj dostali, mnohí ste ju svojimi hlasmi podporili. A dnes sa tu nadáva, pretože tu pán Vela nie je a myslím si, že ešte niektorí by sme mali e, pod, pán, pozvať pána Timmermansa, Catherine Day a tak ďalej. Tí by tu všetci mali sedieť, pretože toto bolo politické rozhodnutie toto zničiť. Na jednej strane boli lobbysti, ktorí tlačili a niektorí iní tu taktiež s nami sedia e, v sále. Vítam vás tu. A, a myslím si, že skutočne e, veľmi e, veľmi hrub, bezohľadnosť, že sa toto nerešpektuje. A tento opatrenie, tento balíček, stiahnuť ho, pretože ešte samozrejme nevieme, čo sa s ním presne stane, tak to bude zadržiavať aj investície. A pokiaľ sa na momentálne niečo nehodí do kariet, tak to je práve, že by prestali prichádzať investície. Takže to ja som veľmi naštvaný. Ja som uh, z Fríska a tam hovoríme, že e, v podstate nám komisia dala tak, nás tak, e, dala takú malú facku. A preto sme naštvaní. A čo sa týka dôvery a aj vecných e, faktorov, tak, čo, tak je to aj pre investorov negatívny signál. Teraz to nehovorím len pánu Falkenbergovi, ale sedí tu práve on. Takže ten by mal e, odkázať kolegom, že sme veľmi nespokojní. Je to teda vec politických e, ľudí, ktorí politicky e, rozhodujú. Ale mali by sme ešte v budúcich rokoch priniesť veľmi dobrú legislatívu ale to, ako to vyzerá teraz, tak to nie je dobré. Prináša to len zlosť a máme iné problémy, než sa tu prehadovať o tom, či ten návrh je dobrý alebo nie je dosť dobrý. Návrh, návrhy nie sú nikdy úplne 100% dobré, ale na to tu nie sme, na to je tu rada, aby to tam vylepšili, mohli by sme si mi rozmyslieť, my z toho jedného čítania boli dve, aby sme to nelámali cez koleno, keď sa nedohodneme úplne, ale na to je tu parlament a rada, nie komisia. Takže prosím, ten balíček nechajte tak, ako je a to, že ho chcete zlepšiť, ten argument, tak tomu sa môžem len smiať. Tomu predsa nechcete, aby som tomu veril teraz mm, okrem toho, že riešime e, Palestínu a Ukrajinu, že ministri zahraničia to riešia, tak ešte budú riešiť e, odpad, nie? Takže toto je veľmi zlá situácia. Vydiskujte si to na komisii. Veľmi rýchlo si to vydiskutujte a potom už by sme na tom chceli začať pracovať. Ďakujem, Matias. Pani Auken. Poprosím, aby ste hovorili krátko, pretože máme nabitý program, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela opýtať, koho tu máte za blázna? Viete, že komisár Potočník za to bojoval roky a teraz prídete medzi nás a poviete nám, že chcete byť ešte ambicioznejší? A presne vy ste životné prostredie dali preč zo zoznamu priorít. A teraz ste nespomenuli nič, čo by to spravilo ambicioznejším. Áno, ekodizajn. Viete, že Juncker bojoval proti smernici o ekodizajne počas volebnej kampane. Bol proti tomu? Poprosím vás naozaj, hovorte jednoznačnejšie, pretože ak budeme pokračovať to, tejto hre, tak nikto z toho nič nezíska. ako si budeme jeden, druhého, jeden z druhého robiť bláznou. Členské štáty kritizovali parlament za to, že bol príliš ambiciozný a zrazu komisia príde a povie, že chce byť ešte ambicioznejšia? Bez toho, aby povedala jedno konkrétne slovo, kde a ako, okrem ekodizajnu naozaj nám potrebujete prezentovať predsedu komisie, ktorý konvertoval na niečo iné, príjma nové myšlienky? Len jednu vec, e, ktorá by mu možno mohla pomôcť. Podansky sa hovorí niečo takéto, že niekedy ľudstvo zachráni to, keď ľudstvo dokáže dôstojne stratiť tvár, ako sa hovorí. Ďakujem pekne. Podpredseda Poc. Ďakujem pekne, pán predseda, naozaj len kratučko. Ja e, som známy tým, že e, priaznivo a láskavo vzhliadam na komisiu a snažím sa vždy tak voči komisii chovať. To pán Falkenberg je veľmi dobre. <clears throat> Ale už pomaly strácam tento postoj, pretože všetko, čo tu zaznelo, komisia vie. Argumenty, ktoré komisia použila, poznáme a ak dnes politické vedenie komisie chce ustupovať pred tlakom tých, ktorí neinvestovali, neinovovali. Ak sa boja tých niektorých žltých kariet, ktorými mávajú niektoré komory národných parlamentov kvôli subsidiarite, tak je potreba si to povedať rovno. Ak analytické týmy, ktorých má komisia naozaj viac ako dosť, nedokážu z hlasovania vo Štrasburgu jasne pochopiť, že parlament naozaj chce zachovať balík o odpadoch, tak potom je mi to naozaj ľúto. Ale potom naozaj veľké pochybnosti o tom, či komisia vôbec dokáže prísť ambicioznejším balíčkom, keď nerozoznala ani to, že parlament na tomto balíčku pracovať chce. Takže už to povedala predrečnička úplne presne. Prestaňme sa tu oblbovať, povedzme si veci rovno ako sú. Nech sem príde pán komisár a povie nám jednoducho, nie z nejakých dôvodov mám strach pred tlakom niektorých tých zlých z priemyslu, ktorí si neplnili povinnosti, ktoré mali. Ja sa bojím národných parlamentov. Fajn, v poriadku, vieme, o čom to je. Ale takéto trápne naťahovanie sa medzi komisiou a parlamentom kvôli legislatíve, ktorú potrebujeme všetci, to by sme si naozaj mohli odpustiť. Grazie. Eh, now, madame... Ďakujem, pani Dorlano. Merci, monsieur le président. Ďakujem. pán predseda. Navrhovaná smernica sa týka témy, ktorý, ktorú považujem za veľmi dôležitú, pretože sa týka našej schopnosti čo najlepšie využívať zdroje, ktoré e, čerpame z prírody, e, ale e, nesmieme zabúdať na to, že aj recyklovanie má svoje technické náklady a že dosť veľa členských štátov a obcí, ako aj súkromných podnikov, má s tým veľké náklady. Preto treba zorganizovať taký systém obehového hospodárstva, ktorý by rešpektoval skutočnosť, že to bude mať dopad na náklady pre podniky a obce Čiže bude si to vyžadovať aj nové investície. Vytvorenie takéhoto hospodárstva si teda vyžaduje hlbokú reorganizáciu. Treba požiadať komisiu, aby urobila veľmi široké hodnotenie, pretože to doterajšie je nepostačujúce a aby vyhodnotila e, finančné dopady obehového hospodárstva a všetky zmeny, ktoré bude potrebné v tejto súvislosti urobiť. Rozdiely medzi jednotlivými jednotlivými štátmi únie prinašajú riziko, že niektoré štáty by neboli schopné efektívnym spôsobom vykonať reorganizáciu potrebnú na realizáciu obehového hospodárstva. Teraz pán Peterle. Grazie, prezidente. E, ďakujem, pán predseda. Myslím si, že odpady predstavujú eh, jednu z kľúčových spoločných eh, otázok, ktoré musíme riešiť eh, tá, z doterajších diskusí na túto tému vyplýva, že odpad sa nemôže stať odpadom z hľadiska politických rozhodnutí. Bol by som rád, keby bolo prijaté jednoznačné a záväzné rozhodnutie, aby boli jasne stanovené cieľe a spôsob, ako ich dosiahnuť. Nemali by sme eh, byť vystavení nejakej koncepčnej diskontinuite. Eh, keď hovoríme na obeho, o obehovom hospodárstve na jednom zasadnutí, nemôžeme dopustiť, aby sme na ďalšom zasadnutí hovorili o niečom inom. A pokiaľ ide o to predchádzajúce rozhodnutie týkajúce sa hospodárenia s odpadom, ktoré urobila predchádzajúca komisia, bolo v poriadku a musíme si uvedomiť, že táto téma je veľmi e, zložitá a že rezortné prístupy nás nikam neprivedú. Potrebujeme preklenujúci prístup, ktorý by zahrňal všetky tieto rôzne aspekty. A ešte jedna vec. Naša politika v oblasti odpadov do veľkej miery súvisí so základným cieľom, ktorý vzdielame s Európskou komisiou a to je konkurencieschopnejšia ekonomika. Bol by som rád, keby sme dostali na to viac konkrétnych odpovedí. Ďakujem. A teraz eh, pán Flanagan. Ďakujem. Máme tu veľmi veľa e, prekladateľov, e, ale zdá sa, že je tu jeden jazyk, e, ktorý sa netlmočí. Je to gibberish, je to ten... My potrebujeme, aby to, s čím sem prichádza komisia, bolo pretlmočené do ľudskej reči. Ale ja to poviem jednoducho. My nehovoríme o biznise, my nehovoríme o ľuďoch, nehovoríme o v zisku. My hovoríme o životnom prostredí a čokoľvek vy poviete, a akokoľvek sa to pretrmočí, môj mozog to vníma tak, že vám na tom absolútne nezáleží, čo to bude znamenať pre životné prostredie a tá komisia pána Junkera, naozaj to je katastrofa a naozaj je potrebné, aby odišla. Dobre, a teraz má slovo komisia. S napätím čakáme na jej reakciu. Um, Ďakujem, pán predseda. Ja som si veľmi pozorne vypočul všetky vyjadrené stanoviská, názory a myslím si, že do veľkej miery opakovali tie pozície, ktoré sme si mohli vypočuť aj počas predchádzajúcej diskusí, predovšetkým počas rozpravy na plenárke v Štrásburgu. V mnohých ohľadoch ma potešila veľká podpora, ktorú dostal návrh komisie a bolo to vyjadrené takým nadšeným spôsobom, aký, akého som nebol doteraz nikdy svetkom ako pracovník komisie. Ja som e, samozrejme pracoval na mnohých návrhoch, ale toto je jeden z mála, ktorý chce komisia stiahnuť a chce podporu, ktorý dostáva širokú podporu v parlamente aj v rade. Rada však ešte nevie o tom, že možno bude tento návrh stiahnutý počas prvého zasadnutia Rady ministrov životného prostredia. Na programe má e, veľký zoznam otázok. E, boli vyjadrené mnohé kritické výhrady počas e, doterajšej rady, že ide o príliš zložitý, byrokratický a tak ďalej a tak ďalej návrh. A pri mnohých diskusiách som e, sa stretával s podobnými reakciami, aké tu v súčasnosti vnímam e, zo strany parlamentu, ako aj zo, z diskusí jednotlivých skupín a ich e, zástupcov. Čiže inými slovami, som veľmi rád, že ten existujúci návrh je oveľa lepšie pochopený, že získal značnú podporu. E, ja pripúšťam, že e, som bol veľmi priamo zapojený do prípravy tohto návrhu, ale nikdy by som sem neprišiel a netvrdil, že tento náš návrh je dokonalý a že ho nemožno ďalej zlepšovať. Niektoré z tých vecí sa tu už aj uviedli Myslím si, že e, treba e, predložiť niečo, čo e, vzbudí dôveru investorov. Je potrebné, aby tento návrh zohľadnil veľmi základné e, environmentálne aspekty, ako je napríklad efektívne využívanie zdrojov, ktoré je do značnej miery E, dôvodom pre tento návrh, ale nesmiem zabúdať na ekonomický účinok a obsah a zabezpečiť treba, aby sa to urobilo čo najlepšie. Počul som, opätovne som si vypočul mnohé názory, že by sme nemali ukladať na skladky veľké veľké množstvo odpadov, že by sme ich mali použiť, e, tie odpady na ďalšiu generáciu produktov, že by sme mali produkty skôr opravovať, než ich okamžite dávať e, na skladky, než, tak ako sa to robí teraz. Vypočul som si aj to, že rôzne členské štáty majú rôzne východiskové pozície a e, potvrdili to aj priamo zástupcovia jednotlivých členských štátov. Toto je skutočne realita. Existuje značný počet členských štátov, ktoré ukladajú na e, skládky vyše 90 komunálneho odpadu. Áno, Flámsko, ako aj ďalšie regióny, ukázali veľmi rýchlo, že je možné e, ísť aj inou cestou a že e, tá lineárna ekonomika sa môže e, v mnohých ohľadoch zmeniť na obehové hospodárstvo. Ja sám som navštívil mnohé z týchto zariadení a viem, Um, koľko uh, investujú do vývoja, investícií, inovácií s cieľom recyklovať PVC ako aj ďalšie umelé hmoty. Existujú mnohé E, produkty alebo látky, ktoré sú do veľkej miery recyklované, ale ešte stále v európskej ekonomike zostáva veľmi veľký priestor, kde sa tak nedeje. A my by sme preto mali pochopiť, prečo sa niekomu v Európskej únii darí menej ukladať odpadu na E, komunálneho odpadu na skládky e, než e, iným, ktoré tak robia v prípade 90 alebo viac percenta odpadov. Toto všetko malo vplyv na náš návrh a my vieme, že táto práca sa nekončí, stále sa analizuje existujúci návrh, ten ešte je stále na stole, ale je potrebné, aby sme niektoré veci lepšie pochopili. Ja sa teda pribrávam za taký proces, Eh, aby sme eh, mohli v roku 2015 vytvoriť legislatívne eh, prostredie pre členské štáty, aby mohli lepšie hospodáriť s odpadmi a vytvoriť jednotlivé smery pre rôzne typy odpadu, ako je, dajme tomu, E, kov a tak ďalej a tak ďalej, aby veľmi málo z toho, čo sa dostane na skladky, zostalo nespracované. E, my sme už začali e, robiť hodnotenie, aby sme lepšie pochopili, aké systémy separácie odpadov jednotlivé členské štáty používajú, pretože skutočne táto požiadavka tu je, aby sa tak stalo do roku 2015. Ale Eh, ak sa tieto eh, eh, materiály separujú, ak sa tieto odpady separujú a napriek tomu skončia na, od, na skládke odpadov, tak musíme sa zamyslieť, či by to nemalo vyzerať ambicioznejšie. A myslím si, že dialog medzi nami by mal viesť k hľadaniu lepších riešení. Ja sa privrávam za to, aby sme vychádzali z toho, čo povedal podpredseda Timmermans, aby komisia pripravila ambicioznejší, komplexnejší návrh a aby sa tento návrh eh, prehodnotil aj vzhľadom na to, čo tu už máme na stole, ale ja môžem povedať, že my sa snažíme konštruktívne vybudovať také prostredie, v rámci ktorého by takáto odpadová politika prispela k hospodárskému rastu Európy, k tvorbe pracovných príležitostí. My vieme, že tento potenciál tu existuje a že by sme mali hľadať spôsoby, ako čo najrychlejšie využiť tento potenciál. Ja si uvedomujem, že čas je kľúčový, ale nesmieme zabúdať ani na to, že už máme existujúcu legislatívu o všetkých týchto otázkach. Máme aj ciele, ktoré boli stanovené do roku 2020 Väčšina členských štátov však nedosiahla takú úroveň, ktorá by im umožnila tieto ciele do roku 2020 dosiahnuť. Preto nový návrh by chcel stanoviť ambicioznejšie ciele do roku 2030. Ja viem, že to sa neudeje do zajtra, a myslím si preto, že je to oblasť, kde by sme, ktoré by sme mali venovať viac času a môžem e, opakovať len toľko, že komisia na základe vypočutia si názorov parlamentu, názorov členských štátov sa zaviazala, že opätovný návrh predloží ešte tento rok. E, v akých oblastiach to bude, ak ako by mal byť tento návrh eh, formulovaný, o tom som už, myslím, povedal dosť. Uviedol som všeobecné línie, ide o to, aby sme dokázali lepšie eh, využiť možnosť recyklácie produktov, ale nemôžem toho oveľa viac povedať, eh, okrem toho, že chceme analyzovať a pochopiť rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi a predložiť také legislatívne návrhy, ktoré by skutočne mohli účinne naplniť všetky a dosiahnuť všetkých 28 členských štátov EÚ. Ďakujem, pán riaditeľ. V prvom rade ďakujem za to, že ste prijali naše pozvanie prísť eh, pre tento výbor, lebo z predchádzajúcich diskusí vám muselo byť jasné, že sa dostanete, e, tak povediať, do nejakého medvedieho brloha a budete vystavení útokom. E, ceníme si to a e, sme radi, že ste nám mohli povedať niektoré veci podrobnejšie. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu, ktorým je vypočutie. Štruktúra vypočutia. E, začína sa tým, že e, slovo dostane spravodajca a samozrejme e, už máme časový skluz. Každý, z vás to by chcel odísť, tak môžete tak urobiť teraz, ale rýchlo, pretože už naozaj meškáme. Pani Bonafé. Áno, keďže meškáme a keďže tu máme významných hostí, chcela by som e, e byť veľmi stručná. Um, E, to vypočutie vo svetle úplne tohto, tejto diskusie e, by mohlo vyvolať isté rozpaky, ale naozaj my sme si potrebali vypočuť komisiu, aby sme od nej dostali niektoré spresňujúce informácie a myslím si, že skutočne aj e, táto diskusia potvrdila, že tento hearing má význam. Bude venovaný predovšetkým dvom e, veciam. Prvá to je všeobecná diskusia o e, obehovom hospodárstve a druhú časť bude tvoriť diskusia o kľúčových bodoch návrhu. E, Najprv, e, prečo kruhová, kruhové, kruhové hospodárstvo? Je jasné, že e, smernica o odpadoch je e, organickou súčasťou obehového hospodárstva bola takisto aj predmetom prechodu z lineárneho hospodárstva k obehovému hospodárstvu a Takisto ehm, sa zmenil pohľad na eh, odpad, ktorý by sa už nemal eh, stať predmetom eh, ukladania na skládky, ale mal by sa ďalej spracovať a Druhá časť, alebo druhý dôvod, pre ktorý potrebujeme takúto diskusiu rôznych zainteresovaných strán, je, že Ehm, jednotlivé strany eh, nie sú sami o sebe schopné eh, o niektorých ehm, aspektoch tohto návrhu eh, kvalifikovane hovoriť, napríklad pokiaľ ide o metódy prepočtu a tak ďalej, alebo o niektorých spôsoboch vypočtu, aké sú východiskové body, pre e, vypočty recyklácie, takisto to je definícia komunálneho odpadu a tak ďalej. Takže z tohto dôvodu bolo potrebné opätovne posúdiť, e, akú zodpovednosť majú e, tí, čo produkujú odpad a ďalší. Preto vítam našich významných hostí. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Začneme, eh, jedným, začneme eh, prezentáciou, hlavnou prezentáciou, ktorá eh, by mal, ne, nemala trvať dlhšie než 6 minút. Predniesie ju Jos Blerio, ktorý je výkonným riaditeľom pre komunikáciu a politiku nadácie Ellen MacArthur. Ďakujem, budem hovoriť stručne. Um, ehm, nadácia um, ehm, Ellen MacArthurovej je nezisková organizácia, ktorá vznikla pred 4 rokmi krokmi s cieľom um, uh, posilniť prechod k obehovému hospodárstvu tým, že sa uh, zdôraznia ekonomické príležitosti, ale aj, že sa bude zabezpečovať vzdelávanie samotných uh, podnikov v tejto oblasti a budú sa podnecovať k tomu, aby prešli k obehovému hospodárstvu a k mechanizmom tvorby hodnot. Ehm, my ehm, by sme mohli ehm, teraz vysvetliť, prečo sa tým zaoberáme. Tento prechod k obehovému hospodárstvu je nielen potrebný, ale je možný, pretože životné prostredie a ekosystémy sú silne zaťažené odpadmi. Mnohé mnohí predstavitelia finančných a investičných eh, kruhov mm, eh, požadujú eh, vypracovanie nejakých konkrétnejších a jasnejších linií aj v súvislosti s hospodárským rozvojom a tvorbou pracovných príležitostí. Takisto nám ide o vytvorenie takého prostredia pre spotrebiteľov, a takého prístupu k službám a tovarom, ktoré by e, im umožnilo lepšie využívať e, materiály a zabezpečiť ich obeh v ekonomike. E, ďalším cieľom je lepšie zavádzať vyspelé technológie alebo e, zisťovanie, kde by sa mohli využiť e, produkty po uplynutí doby životnosti. <clears throat> Takže ak E, vyjadríme obehové hospodárstvo graficky. Ja sa ospravedlňujem za túto grafiku, ale e, znamená to, že dochádza k systémovej zmene, do ktorej sú zapojení mnohí aktéry. E, v zásade separujeme biologické a technické materiály, to by mohli byť napríklad polymery a robíme to s cieľom zvýrazniť existujúce možnosti z našej ekonomickej analýzy vyplýva, že najväčšie ekonomické príležitosti z hľadiska e, úspor materiálu a energie predstavuje tá stredná časť grafu. To znamená, e, je to opätovné využitie a opätovná produkcia e, materiálov Tie všetky stratégie e, majú za cieľ e, využiť energiu a materiály, ktoré boli vložené do produktov. Napríklad, keď porovnáme blok motora auta, ktorý je vyrobený z úplne nových materiálov a keď e, sa e, dosiahnu e, 75-percentné úspory e, nákladov eh, pri opätovnom využití, tak eh, je to e, ekonomicky efektívne, ale toto opätovné využitie znamená, že tie pôvodné e, materiály by mali byť ľahko rozmontovateľné, oddeliteľné jeden od druhého, e, čiže tá separácia by sa mala stať súčasťou úvah už pri samotnom navrhovaní týchto produktov, tak aby sa nemuseli do takej miery používať e, úplne nové e, materiály. To by sa malo e, prejaviť aj v takých podnikateľských modeloch, ako je leasing a podobne. Tá prvá správa, ktorú sme uverejnili v roku 2012 ešte za komisára Potočníka, táto Takisto e, vtedy komisár Potočník vyzval nadáciu Ellen e, e, MacArthurovej na spoluprácu pri vypracovaní tohto dokumentu, ako aj balíčka o obehovom hospodárstve, čo bolo pre nás veľmi zaujímavé tejto prvej správe sa zdôraznili niektoré veci, myslím si, že sa o tom už hovorilo. Zdôraznila sa tu príležitosť európskych e, výrobcov, e, napríklad e, komerčných vozidiel, elektronických produktov, to znamená sektorov s vysokou hodnotou a s vysokými nákladmi tak tam by sa mohla e, dosiahnuť veľká úspora 400 až 600 miliónov dolárov ročne v závislosti od toho, aké materiály sa použijú a ako budú produkty navrhnuté. Čiže nie je to nič e, extravagantné. Tým by som chcela zdôrazniť, že tá príležitosť tu existuje, treba ju využiť, ale je nevyhnutné vytvoriť dobré systémové predpoklady, e, je na to potrebná, potrebná e, vhodná politika, aby e, Čiže treba sa ten správny signál pre e, investorov, aby sa rozhodli ísť týmto smerom, aby sa rozhodli skôr pre obehový systém, než pre systém, ktorý e, má nevýhodu v tom, že vytvára veľa odpadu. Eh, vyčerpal som svojich 6 minút. Chcel by som teraz rýchlo skončiť eh, tým, že druhá správa, ktorú sme vypracovali, tá sa týkala rýchlo sa eh, striedajúcich spotrebiteľských tovarov. A Napríklad to súvisí aj s využívaním niektorých ekonomických e, príležitostí, pokiaľ ide o um, pôdu a jej kvalitu a vyčerpávanie živín z polnospodárskej pôdy. E, čiže z našej strany je to uh, Eh, program, ktorý eh, vníma odpad ako veľmi dôležitý zdroj a zaberáme sa aj tým, aké stratégie by v rámci hospodárstva umožnili maximalizovať eh, existujúce zdroje a prispieť k lepšiemu využívaniu. Ďakujem. Teraz prechádzame k stanoviskám hlavných zainteresovaných strán. Začína Peter Kurt, podpredseda Európskej Federácie odpadového hospodárstva a environmentálnych služieb. Sorry, can I make one point? Prepačte, pán Presta, len uh, jedna pripomienka. My nemáme handouty k tým prezentáciám. Neboli na e komity náhodou k dispozícii, pretože to vôbec nemôžem nájsť a na monitore je to ťažko vidieť. Máme niečo k dispozícii? Ja sa popýtam. OK, uh, we send you in a short time the copies. OK? Dobre, tak čo skoro vám pošleme papierovú podobu. Pán predseda, dámy a páni, poslanci, ďakujem vám za vaše pozvanie. Náš Európsky zväz zastupcuje národné e, odpadové zväzy z 18 e, krajín, napríklad aj Norsko, aj Srbsko. Máme obrad 25 miliárd eur. Obehové hospodárstvo a iné e, odvetvia. Ten balíček ktorý predstavil komisár Potočník, podporili ako dôležitú iniciatívu, no a jeho stiahnuť považovali za fatálny signál a za chybu. Samozrejme, e, ten pôvodný návrh e, obsahol kritiku, ktorá bola oprávnená v určitých bodoch, čo sa týka niektorých vecí, ale e, zlepšiť ho a odsúhlasiť ho, to by malo byť úlohou legislatívneho procesu. Napriek tomu sa teraz okrem, miesto toho rozmýšľa, že by sa ten balaček úplne stiahol a že by vôbec neprešiel legislatívnym procesom. Myslím si, že to je nesprávny signál. Čo sa týka zlepšenia, tak podľa nás by sme mohli docieliť v rámci cieľov jednotlivých nástrojov. Predovšetkým tu ide o financovanie, infraštruktúry, e, obyhospodárstva. Všetci viete, že v minulosti prostredky, ktoré boli v dispozícii, často neboli vôbec využívané a pokiaľ boli e, vyčerpané, tak sa využívali na e, stavbu moderných skládok a e, tým pádom v podstate ne, príliš nenapomáhali. Tie nové štruktúrálne fondy teraz rešpektujú 5 e, krokovú hierarchiu. Máme tam predpisy z roku 2008 môžu byť využívané napríklad na spoluprácu v rámci verejno-súkromného partnerstva a tým priniesť pokrok. Dámy a páni, európska úroveň je skutočne nepostradateľná. To neplatí len pre e, stanovenie rámca, ale aj pre e, implementáciu predpisov. Budeme potrebovať európsky e, odpadovo-hospodársky plán, aby sme zaručili prístup k odpadovým infraštruktúram, tak ako by to zodpovedalo eh, odpadovej hierarchii. Napríklad, čo sa týka umelých látok alebo plastov a ich eh, delenie, triedenie, tak tam eh, potrebuje momentálne aspoň 5 miliónov osôb zamestnaných, ale podporiť sa to dá len pokiaľ budeme rozmýšľať cezhranične. Dámy a páni, Máme tu mnoho bodov, na ktorých ešte môžeme pracovať. Bývalá komisia e, prišla e, s naozaj ambicióznou politikou v tejto oblasti. V Nemecku v našom odvetví pracuje viac než 4 milióna osôb a myslím si, pretože vplyv na zamestnanosť je e, určite veľký. Taktiež to prispieje k e, lepšiemu využívaniu obnoviteľných energií a e, zníženiu miery e, skleníkových plynov. Musíme podporiť zamestnanosť a rast. A nemali by sme zabúdať na niektoré konkrétne iniciatívy. Čo sa týka možného stiahnutia balíčka, tak to by v, v rozvietých štruktúrach, napríklad v Škandinávii alebo v Nemecku, neviedlo by to v nejakým obrovským škodám, ale čo sa týka nových členských štátov, tak tie majú obrovské problémy. Určite do roku 2020, čo sa týka recyklovacích kvót, 50 eh, tam to nevyzerá, že by to splnili. A práve v týchto krajinách by stiahnutie tohto balíčka mohlo byť pochopené ako eh, signál, že majú problémy a ešte im ani Únia nepomôže. Takže prosím, apelujem na vás, nevysielajte tento signál. To som chcel dnes povedať. Ďakujem. Ďakujeme a teraz... A teraz Piotr Balčak, ktorý je tu za Európsku eh, eh, kanceláriu pre eh, spravovanie pre ekologický manažment. Áno, samozrejme toto vypočutie prichádza v pravú dobu a ako sme si práve vypočuli, je to naozaj aktuálna téma a to je jediná výhoda toho, že sa teraz robí taký hluk okolo toho možného stiahnutia. Určite by sme mali mobilizovať naše sily, mali by sme pracovať na lepšom eh, manažmente odpadu. Takže naša agentúra je najväčšou vo svojej oblasti. A my tu spolupracujeme v Bruseli s koalíciou, s koalíciou e, mimovládnych organizácií a my uvádzame v našom dokumente všetky e, naše argumenty proti falošným argumentom komisára Timmermansa, ktorým odôvodňuje štiahnutie balíčka pretože žiadny z ich argumentov neobstojí. Ale teraz budem hovoriť e, v zásade, určite politicky ešte budeme mať príležitosť diskutovať. Pamätáte si na náš e, dokument ohľadom žitia na našom na našej planete, bol prijatý aj tu, aj na rade. A to je hlavný dokument, ktorý by sme mali e, rešpektovať, pokiaľ povieme áno, tak A, tak musíme povedať aj B. A je to jediný konkrétny nástroj na dosiahnutie našich záväzných cieľov. Máme tu napríklad cieľ mm, číslo 2, čo sa týka, alebo či, či, číslo 4. E, Takže nesmieme to už naďalej odkladať, pretože v obačnom prípade sa nám to do roku 2020 nepodarí splniť. Takže chcem poďakovať všetkým vám, poslancom, ktorí ste podporili svojim hlasom minulý týždeň to, že by sa tento balíček nemal stiahnuť. Myslíme si, že nie je náhoda, že tri z pozmenujúcich návrhov, ktoré sa hlasovalo, že boli podporné väčšinu. Takže napriek tomu, že tu nie je z politických dôvodov žiadne uznesenie, tak e, je, parlament vyslal jasný signál. Európska komisia sa nemôže tváriť, že to nevidí a nepočuje. Taktiež prišli listy od vás, od poslancov. V oktobri sme mali závery rady, aj členské štáty znesli výhrady na preskúmanie, ale vítali balíček. Potom rada v decembri taktiež silne podporila balíček vo svojej súčasnej podobe a boli proti z jeho stiahnutiu výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor. Taktiež to začali pracovať, takže vidíme, všetci e, aktéry už sa činia, taktiež e, mesta, priemysel, mimovládne organizácie. Všetky tieto hlasy boli ignorované komisárom Timmermansom a myslím si, že by sme E, tieto hlasy mali podporiť. Teraz, čo týka podstaty, všetci tento kruh, ktorý tu je, poznáte, je to e, obehová ekonómia, tak chcem povedať, že tieto, ten takýto kruh neprebieha rýchlo, ale pomaly. A ten produkt mi mal e, trvať čo naj, e, najdlhšie, alebo jeho si mal byť čo najdlhšie, mal by byť lepšie opraviteľný. Ekodizajn je tu dôležitý. Prečo? Pretože potom tu máme odpadové toky, ktoré nie sú vôbec potrebné. Mali by sme sa vyhnúť akémukoľvek odpadu, ktorý nie je úplne nutný. Napríklad máme mm, nejaké produkty na jedno využitie a tak ďalej. Takže ako vrátiť, repatriovať priemysel naspäť do Európy? Pokiaľ to chcete urobiť, tak vám želám veľa šťastia, ale čo môžeme urobiť? Mali by sme dať stimuly e, priemyslu postkonzumácie. Tam je jasné, že sa nám to môže podariť. Týka sa to elektroniky, nábytku, plastov, oblečenia a tak ďalej. My sme vypracovali správu, ktorú taktiež si môžete stiahnuť z našej stránky a tam hovoríme, že môžeme vytvoriť viac než 800 tisíc pracovných miest pomocou ambicioznej politiky vrátane teda oprav produktov. To znamená, jeden zo šiestich nezamestnaných, každý šiestý nezamestnaný by sa mohol vrátiť do práce. Koľko z týchto pracovných miest by bolo v oblasti spalovania? To je otázka. A chcem povedať, alebo chcem zdôrazniť, že potrebujeme ciele a to záväzné a z tohto dôvodu vľavo tu vidíte recykláciu materiálu. V priebehu 10 rokov sme zaznamenali poruch. Prečo? Pretože sme mali záväzné ciele. Napravo vidíte e, recykláciu bioodpadu, tam máme iba dobrovoľné odporúčania, žiadne záväzné ciele, preto sme tam nezaznamenali žiadny pokrok. Ďalej, čo týka heterogennosti v Európe toto je možno taký najväčší problém v nadchádzajúcich mesiacoch, ale ako povedal kolega, alebo podali kolegovia, potrebujeme celoeurópsku legislatívu. Ja predsedám pracovnej skupine pre odpad, tam máme expertov na odpad z východnej a zo západnej Európy. Ja som z Polska, viem, ako to vyzerá v Polsku, na Slovensku, v Česku. A, tieto, a plány manažmentu odpadu zo strany ministerstie životného prostredia, tie vôbec nie sú ambiciózne. A stále nám naše spoločnosti hovoria to isté. Potrebujeme celoeurópske povinnosti, pretože krajiny samé neurobia vôbec nič. Už sme to videli aj v minulosti. Potrebujeme jasné výpočty, potrebujeme ekodizajn a tak ďalej. Už sa tu o tom nemôžem viac eh, šíriť, pretože mám málo času. Takže na záver. Čo by znamenalo mať ambiciózny návrh, ktorý by nahradil ten súčasný? Pre mňa a pre mojich kolegov je to len jedna možnosť. Mali by sme tam ponechať súčasnú úroveň ambícií a plus tam pridať ešte dobré iniciatívy, ktoré sú obsenuté v oznámení, kde je e, spravodajkňou e, vaša kolegyňa. Takže toto pre mňa by bolo ambicioznejšie. Musíme sa posnažiť zlepšiť európsku budúcnosť. My máme všetky prísady, len potrebujeme ešte politickú vôľu a ten spínač. Ďakujem. A teraz dáme slovo Filipovi Brandolínimu, ktorý je členom organizácie Mestský odpad v Európe. Ďakujem. Ďakujem vám za pozvanku, pozvanie. E, predstavujem z druženie, ktoré spája národné orgány zodpovedné za odpadové hospodárstvo a CEEP to sú manažery služieb v všeobecnom záujme uznaný troma sociálnymi partnermi zo strany, ako sociálny partner zo strany komisie. Takže CP komunálne odpadové hospodárstvo v Európe vníma balík o odpadoch, pretože podľa nás je to veľmi dôležitý prvý krok smerom k zvyšovaniu efektívnosti odpadového hospodárstva, potrebného pre hospodársky rast, ako aj ochranu životného prostredia v Európskej únii. Správne sa v balíku uvádza, že to nejde e, že nestoja proti sebe ochrana životného prostredia a tvorba pracovných príležitostí. Takisto zdôrazňujeme aj to, že ak máme čo najlepšie využiť odpadovú hierarchiu v rámci obehového hospodárstva, musíme začať od prevencie a príprave na opätovné použitie odpadu tak, aby celý ten balík bol prospešný a naozaj e, slúžil obehovému hospodárstvu. Balík o obehovom hospodárstve musí byť zachovaný. E, nielen pre to, čo obsahuje, ale to, čo predstavuje balík o obehovom hospodárstve, e, nanovo definuje komunálny odpad a podľa nás táto definícia by mala byť zosúladená s pôvodnou s, pôvodn- s tým, ako v pôvodnom stave vyzeral odpad a nemala by súvisieť s veľkosťou podniku ani s metódou zberu odpadu. A táto definícia by mala v maximálnej možnej miere vychádzať z a používať pojmy, ktoré sú uvedené v Európskom katalógu odpadov. Ciele pre recykláciu odpadu musia byť síce náročné, ale realistické. Je potrebné vytvoriť jednotný jeden systém pre všetky členské štáty, systém výpočtu cieľa pre recykláciu a podľa mňa by sme mali vychádzať pri výpočte z výsledkov prvej selekcie. Takisto zohľadňujeme to, že ambiciozne ciele sú jednou vecou, ale tie musia byť sprevádzané, uh, tak by boli realistické a dosiahnutelné. A nové ciele pre odpad podľa nás by mali byť vypracované primeraným spôsobom a mali by zohľadňovať aj kontext. Aj vzhľadom na to, že často sa rôznym spôsobom definuje odpad, komunálny odpad, takže tu sa musíme najprv dohodnúť na spoločných metodách výpočtu aj vzhľadom na 28 členských štátov a rozdiely medzi nimi. Takisto sme presvedčení o tom, že sa musí zvýšiť recyklácia nielen čo sa týka kvantity, ale čo sa týka kvality. To znamená, musíme posilniť kvantitatívne aj kvalitatívne recykláciu, pretože efektívne sa dajú recyklovať rôzne materiály. Takisto je potrebné definovať špecifické ciele recyklácie pre určité kľúčové typy odpadu pre všetkým. Ja neviem, bioodpad, to znamená organický odpad, potraviny. Zároveň sme presvedčení o tom, že e, zodpovednosť nesie aj výrobca a preto je potrebovať nástroje na to, aby sme mohli efektívnejšie splňať ciele obehového hospodárstva aj teraz z pohľadu výrobcov. Zároveň je potrebné, aby teda aj výrobcovia prispeli k dosahovaniu týchto ambicióznych recyklačných cieľov. A trh s recyklovanými materiálmi by bolo potrebné takisto posilniť a tu si myslíme, že rozvoj rôznych kritérií o použití odpadov konečnom použití odpadov, tzv. end of waste criteria. Tieto by mali byť e, konkrétnejšie. Kľúčovým je aj ekodizajn, ak máme splniť stanovené ciele obehového hospodárstva. To je v podstate základný predpoklad preto, aby sme úspešne splnili ciele, ktoré sme si zadefinovali, ktoré sú ambiciozne a ktoré musia byť teda, ako hovorím, splniteľné, realistické zároveň musíme rozvíjať integrované siete štruktúr, teda organizácií, ktoré budú recyklovať. A je potrebné e, ďalej vyvíjať aj zariadenia, ktoré triedia a spracúvajú napríklad organický odpad. Zo skúseností v rôznych krajinách, členských štátoch, e, vieme, že toto je vynikajúca príležitosť na to, aby sme vytvárali nové tzv. ekologické pracovné miesta a aby sme zabezpečili hospodársky rast. Členské štáty a situácia v členských štátoch svedčí o tom, že je potrebné budovať nové štruktúry, nové organizácie, nové Eh, inštitúcia, zariadenia, ktoré sa budú zaoberať recykláciou a obnovou recyklovaného odpadu. Ďalej, čo sa týka skládok, tu v balíčku sú uvedené určité ciele, ktoré sú podľa nás zásadné pre to, aby sme sa vydali na cestu obehového hospodárstva. Ale teraz všetko sa to musí zavádzať realisticky, postupne, etapy musia byť jasne stanovené, splniteľné. Mu je potrebné stanoviť si konkrétne kroky postupne do roku 2025, do roku 2030. Cieľa uskladňovania na skládkach, tak ako aj ciele recyklácie sa musia uplatňovať podľa nás na všetky typy odpadov a nielen na komunálny odpad. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz posledný kľúčový rečník, skôr ako otvorím diskusiu, je pán Jansens. Pani Virginia Jansens, ja by som sa chcela poďakovať za to, ste nás prizvali na naše stretnutie a poďakovať sa aj tieňovým spravodajcom a ďalším, ktorí si našli čas a prišli sa zúčastniť na našom stretnutí E, my sme za zachovanie aktuálneho balíka odpadov a to dnešné vypočutie jasným signálom tejto podpory, to ako tu už zaznelo. Od samého začiatku my sme podporovali balíček odpadov, samozrejme sme si hovorili, že je možné ho vylepšiť v troch zásadných veciach, na ktoré chcem upozorniť. Budeme naďalej konštruktívne s vami spolupracovať, nielen s vami, ale aj s Radovou komisiou, aby sa veci nastavili správne, aby sa prehodnotil uh, odpady, aby sme pomocou nich mohli dosiahnuť skutočné obehové hospodárstvo. Ma zastupujem Európske organizácie pre obaly a ochranu životného prostredia. Sme nezvyčajnou organizáciou, pretože zastupujeme vyvážené názory oboch strán. Na jednej strane e, výrobcov obalov až po užívateľov obalov. E, máme prierezový názor a neuprednostňujeme žiadny špecifický obalový materiál. E, Naši členovia už 20 rokov spolupracujú na to, aby eh, dodavateľský reťazec obalov fungoval efektívnejšie, preto je vhodná harmonizovaná legislatíva v Európe, tak aby podniky mohli ďalej inovovať a navrhovať obalové riešenia, ktoré budú zodpovedať hospodárskym, environmentálnym a sociálnym potrebám. Sme presvedčení o tom, že cieľ obehového hospodárstva sa dajú podporiť, ak bude mať jasné, dosiahnutelné, korektné a harmonizované nástroje v rámci európskeho finančného e, legislatívneho rámca. Sú to také tri politiky. Na jednej strane potrebné zadefinovať, čo potrebujeme, harmonizovať metodiky a definície Eh, pre realizovateľné ciele. Po druhé, zadefinovať si, ako sa tam chceme dostať, vytvoriť nový rámec, ktorý jasne zadefinuje zodpovednosť výrobcov za použité obalové materiály. A po tretie, musíme chrániť vnútorný trh. Voľný obeh obalov a obalových tovarov musí ostať naďalej zásadným princípom smernice o obaloch a obalových materiáloch. Musí to viesť k novým technológiám a k zvyšovaniu inovácií a konkurencieschopnosti v Európe. V podstate to prispieje k tomu, aby podniky prispievali k tvorbe udržateľných pracovných príležitostí. A teraz Dovolte povedať niečo viac o týchto troch bodoch. Poprvé si musíme stanoviť jasné stanoviská meranie, musíme mať harmonizované a reálne metodiky, a pomocou ktorých budeme merať potreby recyklácie a musí sa to konzistentne uplatňovať v celej EÚ. Druhý krok je stanovenie realistických cieľov recyklácie pre EÚ na základe prvého kroku. Prečo žiadame, aby EÚ mala legislatívu v tejto veci? Harmonizované meranie a podávanie hlásení o recyklácie obalov je základom pre dobrý plán odpadového hospodárstva a v ňom sa identifikujú jasné medzery a výzvy, ktoré musia byť e, riešené, aby sme splnili naše ciele. Chceme, aby ciele boli realistické a vieme, že implementácia legislatívy o odpadoch Európskej únie je naďalej veľkou výzvou pre členské štáty. Sú tu významné rozdiely medzi členskými štátmi, predovšetkým, čo sa týka dosahovania cieľov EÚ, také rozdiely v čo sa týka infraštruktúry odpadového hospodárstva a ich výkonnosti, musia byť zohľadnené pri stanovovaní vyšších EU cieľov po tom opatrení, čo je potrebné spraviť, musíme riešiť otázku, ako dosiahnuť tieto cieľe recyklácie obalov. A tu sa dostávame k EPR, rozšírená zodpovednosť výrobcov E, musíme si zadefinovať, akú finančnú či operatívnu zodpovednosť majú výrobcovia za výrobky. Musíme to rozšíriť až na tú fázu konca života týchto výrobkov, tak aby členské štáty mohli dosiahnuť stanovené ciele. Takže systémy EPR pre použité obaly boli vytvorené na to, aby členské štáty splnili svoju e, zákonnú povinnosť, ale ak by ak EPR majú naďalej byť úspešným politickým nástrojom, potrebuje mať záväzné EÚ minimálne požiadavky pre výkony EPR, ako aj legislatívu o obaloch. Tu musí byť usmernenie o úlohách a zodpovednostiach všetkých aktérov E, ktoré, e, aktorov v oblasti e, odpadového hospodárstva. Členské štáty by si mohli vybrať, či uplatnia EPR alebo niečo iné a mali by mať flexibilitu na to, aby nás stavili tie systémy tak, aby to zodpovedalo realite daného členského štátu. Prečo priemysel žiada viac EU opatrenie na tejto úrovni? Záväzné minimálne požiadavky na úrovni EU budú znamenať toľko, že všetky existujúce systémy EPR, aj neziskové, ktoré vlastnia výrobcovia, aj ziskové, ktoré už nevlastnia výrobcovia, mohli fungovať v rámci tých istých spoločných minimálnych pravidiel a aby rôzne modely EPR mohli naďalej žiť bok po boku. To zvýši efektívnosť, konkurencieschopnosť a inovácie a bude optimalizovať e, separáciu zberu e, recyklácie použitia obalov. Tieto požiadavky by mali byť doplnené ešte EU usmerneniami o jasných úlohách, zodpovednostiach všetkých aktérov pri implementácii EPR pre obaly. Zvýši sa tým zodpovednosť všetkých aktérov, výrobcov, súkromných či verejných organizácií, odpadového hospodárstva, spotrebiteľov, štátnych orgánov, aj systémov EPR. Pre všetkým pre výrobcov to priniesie jednoznačnosť v tom, kde končí ich zodpovednosť a kde začína zodpovednosť iných nemôžeme jednoducho akceptovať to, že legislatívne návrhy komisie nesú, alebo dávajú všetky náklady na výrobcov, bez toho, aby vopred ujasnili, aké úlohy a zodpovednosti majú všetci aktéry. Vnímame to ako potenciálny biankošek e, nanútený nám, bez toho, aby sme mali akúkoľvek kontrolu nad využi- efektívnym využívaním a nemôžem zachádzať do detajlov ohľadom minimálnych požiadaviek, aké by sme si vedeli predstaviť, ale ak si pozrite tie existujúce EPR, Nájdete to pri vstupe do miestnosti a takisto máte aj e, naše pozičné stanovisko k návrhu komisie. Takže dostane sa k tretiemu bodu a zároveň je teda potrebné, aby princíp vnútorného trhu bol naďalej akousi osob a kostrov smernice o obaloch pretože to vedie k väčšej konkurencie schopnosti, k úsporám množstva, znižovaniu nákladov, lepšieho využívania zdrojov, zvýšenej voľby pre spotrebiteľov, Chcem nad všetkým pripomenúť, že dôvod existencie našej smernice vtedy, keď bola začiatkom 90. rokov schválená, bol práve ten, že e, boli prijaté rôzne národné opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré deformovali hospodárskú súťaž a bránili voľnému pohybu obalov a obalových tovarov. My chceme zachovať integritu vnútorného trhu a preto legislatíva o odpadoch na úrovni EÚ by nemala prikazovať členským štátom, aby prijali národné opatrenia o dizajne obalov, tak ako je to v aktuálnom návrhu komisie. E, pretože to by viedlo k vysokému riziku protekcionistických opatrení, porušeniu hospodárskej súťaže, podriťu hospodárskej súťaže, inovácií, rastu a tvorby pracovných príležitostí a teda podrelo by to obehové hospodárstvo ako také. Zhrniem to, vyzývam tých, ktorí pripravujú politiku na úrovni EÚ, aby riešili tieto tri základné veci. Európen je presvedčený o tom, že by sme mali mať riadny legislatívny postup. Berieme na vedomie zámery komisie stiahnuť svoj návrh a nahradiť ho novým návrhom tento rok. A sme ochotní ďalej konštruktívne s vami spolupracovať aj s Európskym parlamentom a ostatnými jeho inštitúciami s cieľom zabezpečiť to, aby budúca EU legislatíva v tejto oblasti bola jednoznačná, realistická, použiteľná a zabezpečila udržateľný rozvoj a rast. Ďakujem pekne. Eh, Dobre, takže teraz začneme rovno s diskusiou otázky spravodajcov, tieňových spravodajcov a členov poslancov. Takže ako prvý dostáva slovo pani Bonafe, spravodajkyňa. Please. io mh, mm, voglio fare subito una domanda. Um, mám hneď jednu otázku. Myslím si, že e, možno povedať, že v rámci predchádzajúcej diskusie ako jediné e, priateľné zdôvodnenie e, e, toho prijatia revidovaného návrhu bolo e, lepšie opísať financovanie infraštruktúry, ktorá by umožnila lepšie e, zabezpečiť dosiahnutie cieľov. E, jeden zo spravdajcov hovorí, že by to mohlo byť z, zo štrukturálnych fondov, najnovšie aj z investičného plánu Junckera. Moja otázka znie, ako by podľa vášho názoru mohol byť tento investičný plán e, vylepšený tak, aby sa mohol využiť na e, dosiahnutie cieľov v oblasti recyklácie. Ďakujem. Ja som mal presne tú istú otázku. Eh, som ale budem čakať teraz na tú skvelú odpoveď, ktorú určite dostaneme. Eh, ďakujem, sú aj nejaké otázky od členov? Nie. Takže sme pripravení eh, vrátiť sa k prvému rečníkovi a sme zvedaví na váš, vašu odpoveď na otázky našich spravodajcov. Ďakujem. Myslím si, že je nevyhnutné investovať do takých schém a do takej infraštruktúry, ktorá by umožnila e, zlepšiť logistiku recyklácie, pretože my vieme, že mnohé aspekty obehového hospodárstva e, naražajú na e, problémy logistiky. Tejto, to, to je tá reverzná logistika a kapacity pre reverznú logistiku je potrebné zlepšiť, ale to sa týka týka aj procesu navrhovania produktov, pretože už v tejto etape je potrebné uvažovať o tom, aby vstupné materiály bolo možné v po uplynutí doby životnosti od seba oddeliť. E, hovoríme o životnom cykle produktov, čiže sú to tie e, systémy zberu, reverzná logistika, to všetko má veľmi veľký potenciál pre využitie možnosti využitia e, bio materiálov, takže aby sme posilnili aj túto bio stránku hospodárstva vývojom nových materiálov, ktoré by mohli e, zaujať nové miesto vo výrobných e, slučkách e, a a ktoré by sa teda mohli znova využiť. Hovoríme o e, bioodvoditeľných materiáloch, nových materiáloch, reverznej logistike a e, kapacity pri navrhovaní e, produktov. Ďakujem za, tie, za tú veľmi zaujímavú otázku. Takže FEAT sa tým v posledných rokoch veľmi intenzívne zaoberal, ako by mohli prostredia dostať predovšetky do tých členských štátov, ktoré ešte nemajú v dispozícii infra, takú infraštruktúru, ktorú potrebujú v, recyklova, e, v hospodárstve recyklovania. Takže my sme zistili, že čiastočne niektoré prostriedky z Bruselu neboli vyčerpané a čiastočne boli a boli ale využité nie v súlade s Európskou rámcovou smernicou a hierarchiou. Takže musíme, takže tam sa financovala napríklad výstavba nových skládok, No a to nie je to, čo hierarchia zamýšľala, takže myslím si, že e, je dobré, že sa potom tam niečo zmenilo aj na tlak parlamentu musia sa štrukturálne fondy tak zamerať, aby e, to zodpovedalo odpadovej e, hierarchii. My sme navštívili členské štáty a videli sme, že je častočne v záujme tých jednotlivých e, spoločenstiev jednať alebo konať rýchlo, čo sa týka výstavby skladov, tak to je rýchlejšie riešenie, než postaviť spalovňu alebo postaviť e, nejaké centrum na triedenie odpadu. Potom tu máme tému aj kapacít. Tu taktiež musíme zohľadniť. V budúcnosti chceme sa sústredovať predovšetkým na to, aby sme podporovali nielen e, verejné investície, ale investície e, do modelov verejno-súkromného partnerstva, pretože tu taktiež môžeme to prepojiť s budovaním nových triediacich centier, tak aby to riešilo problém mestského odpadu. Takže toto chceme lepšie prepojiť s modelmi verného súkromného partnerstva. To si myslíme, že by bol veľký pokrok, môžeme tam toho dosiahnuť veľa. Takže stále sa skladkovanie regionálne zdražuje. Takže si myslím, že by sme mali realizovať investície, ktoré by e, objem toho odpadu zmenšili. A pokiaľ by sa nám podarilo mobilizovať ešte dodatočné prostriedky, ako napríklad z toho nového diskutovaného fondu, tak to by bol naozaj obrovský pokrok Myslím si, že by sme naozaj mohli dostať dobré výsledky v rámci nových členských štátov. Preto si myslíme, že je nezmysel na jednej strane sledovať takýto program a na druhej strane už tu e, stiahnuť takúto novú možnú iniciatívu ako tento fond. Ďakujem, pán Barzak. E, ďakujem, pán Barzak. E, ja by som chcel v krátkosti dodať to, že v niektorých krajinách je potrebné pokročiť ďalej v oblasti recyklácie a e, treba investovať do príslušných kapacít. Ale mám tu isté pochybnosti. Nie je správne, keď sa hovorí, že zdôvodnením pre stiahnutie návrhu bolo, že investičný plán Junckera by sa tu nemohol použiť. Možno sa milím, ale ja si myslím, že investičný plán Junckera by platil, aj keby sme zostali pri existujúcom návrhu. Možno by ste to mohli spresniť. Eh doktor Brandolini. Áno, ďakujem. My si myslíme, že Rozhodne by sme mali podporiť výskumno-vývojové činnosti v oblasti materiálov a výrobkov, aby sa eh, mohli potom lepšie opätovne využiť, recyklovať a aby sme mohli takisto predlžiť dobu životnosti. Je takisto správne podporovať výskum systémov, a prevádzov, ktoré by umožnili opätovne využiť a recyklovať produkty a zvýšiť ich efektívnosť a ktoré by umožnili opätovne využiť e, od, odpad, ktorému sa doteraz nepripisoval dostatočný význam, pri najmenšom vo verejnej mienke. Takže keby sa tieto dôvody pre opätovné využitie zdôrazňovali, e, bolo by možné e, znižiť objem odpadu ukladaného na skladky e, alebo e, ktorý ide do spalovní odpadov e, Platí to predovšetkým pre tie e, európske regióny, kde je menej vyvinutá, rozvinutá infraštruktúra a tam treba zlepšiť e, zber odpadu a zlepšiť infraštruktúru zariadenia prevádzok na e, recykláciu odpadov. Čiže je potrebné zabezpečiť pre tieto regióny potrebné plány a v týchto plánoch by sa malo hovoriť aj o vytvorení infraštruktúry pre celý životný cyklus produktov, aby sme dokázali zabezpečiť cieľe obehového hospodárstva. Ďakujem. Myslím si, že sa tu povedalo uh, už veľa zaujímavých uh, vecí a ja by som mohla povedať niečo na tému investícií. Najprv je treba investovať do jednoznačnej legislatívy pre odpadové hospodárstvo. V niektorých členských štátoch, ktoré potrebujú väčšiu podporu a inkluzívnejšie plánovanie odpadového hospodárstva, treba teda urobiť viac a hovorili o tom aj predrečníci, že treba investovať do nov, lepších technik zberu odpadov e, a e, recyklácie odpadov. Samozrejme, je to veľmi dôležité aj pre nás, lebo potrebujeme e, identifikovať oblasti, ktoré si vyžadujú viac výskumu a inovatívnejšie prístupy k obalom, e, e, takisto z hľadiska spotrebiteľov, ochrany a funkčnosti obalov. A Okrem toho by sme nemali zabúdať na ďalšiu vec a to je investovanie do vzdelávania. Potrebujeme do odpadového hospodárstva zahrnúť aj verejnosť, e, aby a potrebujeme sa lepšie zamerať na školy a investovať do vzdelávania e, detí, aby e, sme zabezpečili vyššie povedomie o týchto otázkach e, v očiach verejnosti neskôr. Sú prosím ďalšie otázky pani Bonafé. Ja by som chcela využiť túto možnosť aby som položila e, tak povediac mekšiu otázku. Pokiaľ ide o obmedzenia tohto návrhu, e, tak je to ten 30-percentný objem odpadu z potravín do roku 2030 Myslíme si, že tu by sme mali byť ambicioznejší, pokiaľ ide o organický odpad. Doteraz sme hovorili o e, vieryhodných cieľoch, ale ja sa pýtam, či tieto ciele znižovania sú vieryhodné. Teraz otázka od pána Flanagana. Vo vzťahu k tomu, čo povedala Virginia o vzdelávaní, do, o, o, o lepších technikách vzdelávania detí a dospelých, myslím si, že to je možné do istej miery. Existuje nespočetný počet rôznych e, vecí, ktoré e, by tu bolo treba zahrnúť a pre mnohých ľudí to zostáva veľkou záhadou E, keď e, napríklad e, vy používate množstvo vody a hovoríte, že tá voda ide do kanalizácie, ale že by ju bolo možné recyklovať. Nemalo by väčší zmysel postupovať tak, že tá environmentálna ekonomika to znamená, že e, by sme sa snažili šetriť vodu, by bola nahradená tým, že by sme používali biorozložiteľné materiály, ktoré e, síce by mohli byť spláchnuté vodou, ale tá voda by bola opätovne využiteľná. A ja um, ale to, čo tu povedal predstaviteľ komisie, by bolo presvedčivejšie, keby komisia ten balíček nestiahla, keby ho iba vylepšila v tých, e, na, na tých miestach, kde mala slabé slabiny. A teraz odovzdávam slovo na ďalšiu krátku, e, na ďalšie krátke kolo otázok a odpovedí. E, ďakujem, pán predseda. Možno, že e, my by sme sa nemali vyjadrovať k dôveryhodnosti, k vieryhodnosti a dosiahnutelnosti cieľov. Ja súhlasím s pánom Plenegenom, ktorý práve povedal, že e, Ďalším krokom e, bude skôr zamerať sa smerom e, nahor a treba začať e, od začiatku životného cyklu skôr, než sa zameriavať na jeho koniec. Preto treba hľadať spôsoby, ako tento systém vylepšiť Samozrejme, e, vždy bude existovať nejaký zvyškový odpad a na to musí existovať legislatíva, ale myslím si, že sa treba zamerať na etapu e, či, či e, štádium navrhovania produktov. Pán Kurt. Takže áno, existujú presné prieskumy toho, ako to vyzerá s odpadom podľa napríklad premiérneho veku obyvateľstva, podľa husoty osídlenia, alebo tam sú napríklad nejaké konkrétne remeslá. Všetko to má dopad na, upfall, na, na odpad. A myslím si, že existuje veľa dobrých iniciatív, predovšetkým čo sa v oblasti hospodárstva a sú iniciatívy ktoré by mali viesť k tomu, že výroba bude prebiehať za menšej produkcie odpadu, ale myslím si, že zmena e, v spotrebiteľskej mentality je dôležitá. A prv, to je prvá otázka. A druhá, kvalita recyklácie závisí od toho, či čo najskôr začneme čo najviac triediť. V prípade všetkých prieskumov aj v súvislosti s množstvom e, sa dostaneme ďalej, pokiaľ obyvateľstvo príjme dobrý triediaci systém, a či sa môžeme spolahnúť na to, že budú triediť. A máme či by e, k výsledkom, lepším výsledkom prispelo, keby sa prestalo triediť, to si myslíme, že nie je tak. Ďakujem. Pokiaľ ide o vieryhodnosť cieľov, my vieme, že to si vyžaduje investície vo veľmi blízkej budúcnosti, ale keď hovoríme o prevencii, tak iba jeden z navrhovaných cieľov e, a pritom to nie je jeden ten najzávažnejší, hovorí o 30-percentných úsporách, pokiaľ ide o objem potravinových odpadov. My si myslíme, že to je príliš malo ambiciozný e, cieľ, že by to bolo potrebné zvýšiť na 60 takže e, je potrebné pozerať sa aj na trvalo udržateľné plnospodárstvo, ale v balíčku chýba zmienka o E, trvalo udržateľnej produkcii potravín. Táto zmienka bola zablokovaná a myslím si, že toto by mohol byť veľmi zaujímavý spôsob, ako zredukovať e, odpad, e, potravinový odpad v potravinovom reťazci. Eh, my si myslíme, že keď hovoríme o prevencii, tak Predovšetkým máme na mysli veľmi dôležitú zásadu hospodárenia so zdrojmi. My e, tu zastupujeme e, operátorov zariadení zodpovedných za spracovanie odpadov, čiže e, efektívne využívanie zdrojov znamená aj efektívne využívanie a efektívne uplatňovanie odpadového cyklu a je potrebné lepšie naplánovať potrebné investície do systému zberu odpadov, systém investícií do zariadení na spracovanie odpadov a ak chceme mať prevenciu, musíme v ňu veriť ľudia doteraz tvrdili, že áno, e, existuje táto zásada, ale pokiaľ ide o konkrétne opatrenia, ako prevenciu skutočne realizovať, e, neboli dostatočné. Prevencia začína už ekodizajnom, e, pokračuje prijatím pravidiel a pravidel, ktoré by boli e, realizovateľné a ktoré by mali za následok aj zvýšenie zodpovednosti príslušných strán. E, patrí sem aj výpočet cieľov. E, vzhľadom na hospodárskú krízu v Taliansku došlo k značnému zniženiu tvorby odpadov takže, e, ale to súvisí naozaj s tou ekonomickou krizou, ale na druhej strane dochádzalo aj k e, tzv. reverznému decouplingu, Takže existujú rôzne spôsoby, ako zabezpečiť efektívne hospodárenie s odpadmi. Čiže tie ciele je možné dosiahnuť, ale tie ciele skôr než sa stanovia musia byť preskúmané z hľadiska ich e, skutočnej dosiahnutelnosti. Ďakujem k prevencii. E, prevencia je dôležitá a má aj svoje ekonomické zdôvodnenie. Um, Ehm, môžem vás ubezpečiť, že výrobcovia obalov nevynaložia ani o cent viac, než to je skutočne potrebné a je potrebné, aby aj členské štáty tomu venovali pozornosť a aby aj obaly pomohli k prevencii tvorby odpadov, napríklad potravinových a podobne. E, takže je tu e, pôsobenie trhových síl na oblasť prevencie. A keď hovoríme o konkrétnych cieľoch prevencie, je veľmi ťažké merať túto oblasť, získať všetky údaje. A toto je aj dôvod, pre ktorý chceme v rámci súčasného hodnotenia existujúcej legislatívy zamerať väčšiu pozornosť na recykláciu v prvom rade potrebujeme mať jednoznačné údaje zmeraní, potrebujeme mať jednoznačný rámec, aby sa zabezpečil lepší zber, lepšie triedenie e, použitých obalov. E, e, toto je takisto preventívne opatrenie. Ďakujem. Takže Myslím, že týmto môžeme ukončiť naše vypočutie. Ďakujem expertom za ich vystúpenia, ďakujem e, všetkým a teraz by som chcel dodať len toľko, že ďalšie zasadnutie výboru Envy sa bude konať 27. januára popoludní a potom 29. januára bude jedno zasadnutie do poludnia, druhé popoludní. Veľmi pekne ďakujem. Želám vám dobrú chuť k obedu.